I will give the word to I him first, that. and then the rapporteur. And then... Okay. Okay. Ah, okay. <laughs> Sorry. So, dear friends, uh, to begin. <laughs> Takže, drahí priatelia, je čas začať. Välkomna till eh, arbetsgrupp 3. Vítajte na tejto pracovnej skupine 3 na ktorej budeme hovoriť o ochrane občanov v našich krajinách a možnosti zlepšovania v rámci štokholmského programu zlepšovania tejto ochrany. Čiže vnútorné kontroly na hraniciach v rámci šengenskej oblasti, respektíve ich zrušenie, zľahčili cestovanie pre ľudí, čo e, bolo pozitívom pre mnohých, ale na nešťastie s tým prišiel aj problém toho, že pre zločincov je zrazu jednoduchšie cez hranice cestovať e, a to má negatívny dopad na bezpečnosť občanov. No a je našou e, spoločnou zodpovednosťou, a pod nami myslím politikou, aby sme bojovali proti takejto cezhraničnej kriminalite účinne, aby sme chránili občanov našich krajín. A preto je nevyhnutné, aby policajné e, orgány a prokuratúry v Európe spolupracovali čo najúčinnejšie na objasňovaní týchto trestných činov ale e, ako e, na predchádzajúcich diskusiách pripomenulo mnoho ľudí, je tiež veľmi dôležité pamätať na e, to, že je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi potlačaním zločinu a ochranou práv jednotlivca. Tá, toto hľadanie rovnováhy musí byť založené na skutočnostiach, skúsenostiach a výmene informácií medzi krajinami v rámci e, boja proti kriminalite. E, no a preto bude potrebné vytvoriť nejakú dlhodobú víziu výmeny týchto informácií medzi členskými štátmi a v rámci tejto vízie bude treba objasniť e, to, aké informácie sa budú vymieňať, kedy a aký bude vlastne ich účel použitia a na akú dobu sa budú, sa budú povedzme uchovávať. No a policajné orgány prokuratúry teda orgány stíhania musia získať lepší prehľad o fungovaní e, svojich partnerov v iných krajinách a je tiež potrebné zabezpečiť, aby e, sme vzájomne chápali svoje problémy. E, veľmi dôležitou súčasťou štokholmského programu je napríklad spoločné školenie, spoločný výcvik. No a ďalšou otázkou sú napríklad postupy a konania v rámci ktorých e, stíhame e, osoby podozrivé spáchania kriminality, teda e, ako tieto konania optimalizovať, sprísňovať a tu, si, tu sa domnievame, že bude najlepšie ísť postupným, postupnou cestou, kedy budeme upravovať povedzme dve, tri práva v jednom kroku, no a dopracujeme sa tým k optimálnemu systému. Eh, pretože je jasné, že v tejto veľmi citlivej oblasti každý krok bude narážať na mnohé problémy. Takže prvou prioritou je spolupráca policajných orgánov a prokuratúry, po druhé eh, spoločné vyšetrovanie a výmena informácií vo vyšetrovaní a eh, po tretie hľadanie priorít v tomto postupnom krokovom prístupe. No a mm, toto sú základné okruhy, o, ktorom by, o ktorých by sme mali dnes rokovať, takže týmto vás vítam a odovzdávam slovo Simonovi Busutilovi, ktorý je môjim spolupredsedateľom. Well, so Ďakujem skutočne veľmi pekne, pani Davison. Ja vítam drahých kolegov na tomto workshope, na tejto pracovnej skupine 3 o ochrane občanov a e, tvorbe európskej domácej stratégie bezpečnosti. Ja nebudem plýtovať vašim časom a nebudem popisovať tieto problémy, pretože sme tu teraz na to, aby sme si vypočuli najmä váš názor a dúfame, že táto výmena názorov bude otvorená. Chcel by som povedať asi toľko, že ako koordinátor e, oblasti e, občanských, teda výboru pre občianske práva, e, bezpečnosť a spravodlivosť, vystupujúci za skupinu EPPED, prikladám veľký význam oblastiam, e, o ktorých toto spoločné parlamentné zasadnutie rokuje, ale e, veľkou prioritou je najmä táto oblasť, kde ide o bezpečnosť. Takže za skupinu EPP e, prikladáme naozaj veľký význam tejto téme a skutočne sa tešíme na názory našich kolegov z národných parlamentov, pretože ako iste viete, Um, onedlho vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. V nasledujúcich dňoch e, Európsky parlament, ako aj národné parlamenty, nadobudnú rozšírenú úlohu v tejto oblasti. Takže e, poviem pár slov k mm, organizácii práce, ak môžem. E, chceli by sme dať príležitosť zúčastniť sa na diskusii maximálnemu počtu z vás. Požiadali sme vás, aby ste vyplnili ten modrý papier vo vašich materiáloch, teda na základe tohto materiálu, na základe tohto papiera, toto je, to je tento papier, len pre tých, ktorí by ste nevedeli, ktorý to je. Čiže na, tom, na tomto liste sa skúste vyplniť, ak chcete požiadať o slovo. Na základe tohto zostavíme potom zoznam rečníkov. Dúfam, že tých modrých listov je dosť. Ehm, a keď budeme vyvolávať rečníkov, tak e, vyvoláme vždy meno rečníka, ale aj meno nasledujúceho rečníka, aby sa nasledujúci rečník mohol pripraviť na svoje vystúpenie s tým, že už e, budete vedieť, že o chvíľu idete, budete hovoriť vy. Takže predtým, než dám slovo prvému rečníkovi na tomto mojom zozname, by som s vašim dovolením e, chcel odovzdať slovo spravodaj, spravodajkyni tejto pracovnej skupiny, pani eh, eh, Hermuzin Bono, ktorá je národnou členkou parlamentu eh, Španielska. Ona nás vovedie do tejto problematiky a potom by sme začali so samotnou výmenou názorov, takže pana, pani Herma Simbono, Ďakujem veľmi pekne a príjemné popoludnie. Ja by som chcela hovoriť veľmi stručne. Eh, pretože by som nerada uberala čas diskusii, ktorá bude nasledovať, ale iste je eh, potrebné eh, zdôrazniť to, že v rámci tohto zasadnutia sú dva prvky, ktoré budú veľmi dôležité. Na jednej strane onedlho vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva a základná charta a, a charta základných slobod Európskej únie. No a v dôsledku e, vstupy zmluvy do, platnosti sa e, posilní úloha EÚ a aj úloha národných parlamentov a tým pádom e, bude potrebné koordinovať našu činnosť pri legislatívnej činnosti, pri zavádzaní právnych aktov Európskej únie. Počas plenárnej debaty v parlamente sa boli vyjadrené rôzne názory, aj kontroverzné názory na to, aké úlohy, ak, aké úlohy bude musieť plniť v tomto novom systéme Európsky parlament a aké e, národné parlamenty, ale ja nechcem predbiehať diskusiu, ktorá sa tu teraz dúfam rozvinie. E, a rada by som len e, pripomenula, čo sa všetko dosiahlo od Maastrichtskej zmluvy. Dnes môže viac než 400 miliónov ľudí v Európe cestovať slobodne medzi 25 krajinami na tomto kontinente ďalej e, v politike, v spoločnej politike pre pristahovalectvo bude treba dosiahnuť určitý pokrok. A takisto sa pracuje na budovaní spoločných politik napríklad v oblasti azylu. E, došlo ku koordinácii veľmi dôležitých agentúr, ako napríklad Europol, Eurojust a Frontex. A e, tu po vstupe štokholmského programu do platnosti budeme musieť pracovať na nových výzvach, ktoré podstate sú stanovené alebo v tomto pláne na roky 2010 až 2014 v oblasti eh, slobody, eh, bezpečnosti a spravodlivosti. Čiže eh, toto všetko vlastne bude mierne pozmenené vstupom Lisabonskej zmluvy do, do platnosti. No a ja by som chcela veľmi stručne popísať tejto nové výzvy. V prvom rade bude treba nájsť rovnováhu Eh, alebo kompatibilitu medzi zárukami určitých základných slobôd jednotlivcov. Toto bude treba zosúľadiť s, s reálnym životom a s bezpečnosťou týchto osôb. Čiže my v podstate sa snažíme dosiahnuť maximálnu bezpečnosť, eh, be, mm, mak, maximálne bezpečie pre, pre ľudí, pre občanov Európy, ale pritom chrániť ich súkromné práva. No a, a eh, tu v oblasti mm, ochrany osobných práv e, budeme vychádzať z charty základných práv a slobod Európskej únie. No, ďalej by som chcela zdôrazniť e, opatrenia proti e, veľmi vážnym trestným činom, ako napríklad rasová diskriminá- diskriminácia, xenofóbia, homofóbia alebo zločiny na základe na základe pohľavia, respektíve e, druhu. E, takisto bude treba rozvíjať politiku v oblasti migrácie a azylu. No a e, potom je tu určitá séria preventívnych opatrení, ktoré bude treba zamerať na určité nové trestné činy, ktoré, ktorých význam v súčasnosti stúpa. Tu na prvom mieste je spolupráca v Európe v boji proti terorizmu kde nesmieme, tak povedať, zaspať na Vavrínoch, pretože e, v nových formách terorizmu je stále hrozbou pre našich občanov. Ďalej by som e, chcela zdôrazniť boj proti obchodovaniu s ľuďmi, a to najmä so ženami a deťmi, ktoré, e, s ktorými sa obchoduje na sexuálne zneužívanie. No a treba venovať osobitnú pozornosť ženám, ktoré vykonávajú prostitúciu a ktoré v podstate sú veľmi častým terčom tohto obchodovania s ľuďmi. Ďalej, piráctvo na mori, e, respektíve elektronické zločiny e, na internete, teda napríklad rozširovanie detskej pornografie a piráctva. Toto sú, e, toto sú trestné činy, ktoré napadajú autorov a duševné a práva duševného vlastníctva. No a ďalej bude treba chrániť osobitne zraniteľné skupiny, napríklad deti v školách a tak, a tak podobne. No a záverom by som chcela povedať, že program, ktorý bol navrhnutý teda štokholmský program, ktorý bol navrhnutý, je veľmi ambicióznym programom, je veľmi rozsiahlým programom a je možné, že keď e, tento program bude schválený, keď e, bude jasné, ktoré pozmeňovacie návrhy prešli a ktoré neprešli, e, tak španielské predsedníctvo pravdepodobne sa bude snažiť skonkretizovať určitý akčný plán. Teda prejdeme na skutočne veľmi konkrétnu rovinu, a budeme sa snažiť zistiť, aké konkrétne dôsledky tento e, program bude mať v priebehu nasledujúcich rokov v praxi. Teda budeme, ako som povedala, konkretizovať určitý e, akčný plán, e, budeme stanovať priority v tých oblastiach, ktoré som spomenula v tomto svojom vstupe. Ďakujem. Thank you, Ďakujem veľmi pekne, pána Hamusin Bono. Pani Hamusin Bono, my sa veľmi tešíme na tento akčný plán, ktorý plánuje vypracovať španielské predsedníctvo. A teraz by som chcel odovzdať slovo prvému rečníkovi na našom zozname, ktorý je, ktorým je pán Godes z je národným členom parlamentu, poslancom slovinského parlamentu a ďalším rečníkom bude pán Jonke z parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Ale najprv slovo dostáva pán Godec zo slovinského parlamentu. Drahé kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni. Ja sa domnievam, že posolstvo, ktoré vysielame štokholmským programom, je e, skutočne povzbudivé. My e, chceme garantovať určitú, určitú ochranu európskym občanom ako jednotlivcom, ale e, hranica, na ktorej musíme balancovať, aby sme neobmedzili ich práve, je veľmi prekerná a musíme E, sa uistiť, že opatrenia, ktoré budeme príjmať na dosiahnutie našich cieľov v oblasti bezpečnosti, nebudú mať negatívne dôsledky v oblasti ochrany osobných práv. No a popri zabezpečovaní e, bezpečného života pre našich občanov by sme e, nemali zabúdať na celkovú ochranu ľudských práv. Teda musíme hľadať rovnováhu medzi týmito obomi stranami tak, aby Európa bola bezpečná a zároveň sa nestala policajným štátom. Skrátka, bude treba e, chrániť e, súkromné, e, os, súkromné, súkromie a osobné slobody osôb. Mm. Bezpečnosť by mala byť chápaná ako spoločné vlastníctvo a v oblasti vnútornej bezpečnosti jedinou možnosťou, ako vytvoriť správnu legislatívu, je prihľadať na tú rovnováhu, o ktorej som hovoril. Je e, mnoho e, možností, ako prehlbovať povedomie o tých problémoch a výzvach. Na jednej strane môžeme informovať verejnosť, ako aj kompetentné orgány a takýmto spôsobom zabezpečíme, že verejnosť bude vedieť o hrozbách, ktoré vyplývajú z rôznych druhov zločinu a takisto si bude vedomá významu prevencie. No a e, tiež by sme mali e, sa snažiť zabezpečiť e, bezpečnosť jednotlivca. Čiže my, my sa budeme určite zameriavať na práva jednotlivcov a mali by sme veľmi opatrne postupovať tak, aby sme nepošľapovali tieto práva jednotlivcov pri zabezpečovaní ich bezpečnosti. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. You, uh, next... Ďakujem veľmi pekne, pán Godec. Ďalším rečníkom je pán Jonke z parlamentného... Pardon, to je pani Jonke, ja sa ospravedlňujem, hovorí rečník. Uh, <laughs> nebolo to tu uvedené z parlamentného zhromaždenia Rady Európy a po nej by som poprosil o vystúpenie uh, pána Carlosa Coeja z Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Uh, ja samozrejme hovorím z perspektívy Rady Európy a Ľudské práva, demokracia a vláda zákona patria medzi naše najväčšie priority. A keď sa pozrieme na štokholmský program, tak e, ten už obsahuje mnoho z oblastí, ktoré e, zálež- ktoré boli riešené v rámci, e, v rámci práce Rady Európy na imigrácii a azyloch, napríklad dobrovoľné návraty, E, nútené návraty, e, tranzitné a spracovacie centra a regularizačné programy pre e, nelegálnych pristahovalcov. No a táto otázka, tá ostatne spomenutá, to je práve tá najdôležitejšia vec, pretože ja si myslím, že my môžeme síce povedať, že Európa, Európe sa nikdy nepodarí poslať späť domov všetkých nelegálnych migrantov, ktorých v Európe máme a je ich zhruba Máme ich tu asi 46, takých, 46 miliónov takýchto nelegálnych eh, imigrantov. No a bolo by, do, bolo by dobré, aby štokholmský program zobral do úvahy aj um, opatrenia zamerané proti týmto neregulérnym alebo nelegálnym pristahovalcom. Štokholmský program jednoducho bude musieť dôkladne skúmať, čo eh, treba urobiť v čo bude treba urobiť pre tých, ktorí nechcú alebo nemôžu byť poslaní späť domov a toto je jednoducho otázka vlády zákona, právneho štátu, ale samozrejme aj otázka ľudských práv. A ja sa asi budem opakovať, ale chcela by som spomenúť eh, tú, tú moju poslednú vec, ktorú som spomínala na plenárnom zasadnutí, fakt, že štokholmský program eh, sa týka skôr konania procesu, eh, procesu, ktorý, ktoré, ktorý je zameraný na pristahovalcov a nie na samotné osoby, tieto teda tie pristahovalecké toky. Čiže Eh, ja by som chcela, aby skrátka eh, bola do programu vnesená, bol vnesený aj dôraz na tých ľudí, ktorí sú vlastne spracovávaní. Ehm. Ďakujem. Teraz Karlus Kueju. a potom pán Albert. Nech sa páči. Eh, Carlos, vy ste poslancom Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ehm, Ďakujem pekne. Mám tri stručné pripomienky. Poprvé, Chcel by som povedať, že si myslím, že je dôležité, že existuje pracovná skupina, ktorá sa venuje otázkam bezpečnosti. Pre mňa tri e, body tohto trojholníku, sloboda, e, bezpečnosť, e, a právo, tie e, musia e, byť vyvážené. Nie je možné mať jedno bez druhého, pretože e, E, napríklad pokiaľ máte iba, iba bezpečnosť, ale nemáte slobodu, tak to je e, diktatúra. Naopak, zase keď máte slobodu, ale nemáte žiadnu bezpečnosť, je to anarchia a tak ďalej. Čiže tieto jednotlivé prvky musia byť e, zastúpené e, primeraným spôsobom. Častokrát e, v politike e, hovoríme o veľmi základných e, veciach, hovoríme o bezpečnosti ako na úrovni ktorá je na úrovni e, slobod, ako keby bezpečnosť bola na rovnaké úrovni ako naše slobody, ale to je nebezpečné takto e, vystupovať. Nemôžeme mm, takéto niečo akceptovať. To poprvé. Po druhé, e, druhá pripomienka, ako som už povedal aj na prvom zasadnutí, okrem hodnú, okrem princípov, existuje tu aj otázka efektívnosti, účinnosti a pokiaľ ide o túto práve efektívnosť, čiže myslím si, e, máme ešte isté rezervy, napríklad e, e, v rámci šengenského priestoru veľmi dôležitá otázka je zdieľanie informácií, pokiaľ človek z tretej krajiny vstúpi do Portugalska napríklad, tak Portugalsko musí postúpiť informácie všetkým ostatným členským štátom, či túto osobu treba nejakým spôsobom sledovať alebo strážiť a, a vlastne um, či vôbec môže vstúpiť do tohto šengenského priestoru. A teraz e, nová, druhá generácia e, šengenského priestoru už e, obsahuje aj, aj nové prvky. Napríklad sú tu biometrické údaje, tým pádom môžeme bojovať proti falošnej identite a takisto tým pádom môžeme aj prepojiť napríklad E, ukradnuté auto alebo e, napríklad ukradnuté auto niekoho, e, kto e, m, patrí do nejakej medzinárodnej siete e, pedofilov. Čiže takéto veci sa už v súčasnosti dajú z tých databáz e, navzájom e, prepojiť. Potom e, ďalšia e, otázka. E, už som povedal aj e, v minulosti, že predtým, ako e, si budeme hľadať nejaké nové výzvy, nové misie. Najprv by sme sa mali uistiť, že efektívnym spôsobom e, fungujú tie veci, ktoré už e, majú byť spustené. E, musíme byť schopní naozaj našim občanom poskytnúť to, čo sme im slúbili a pokiaľ to tak nie je v súčasnosti, treba tlačiť na komisiu, treba tlačiť na členské štáty, aby to, čo my slúbime, sa aj naozaj splnilo. Predsedajúci, ďakujem teraz pán Albert. On je poslancom z Rumunska a potom Lord Harrison e, z e, Hornej komory britského parlamentu. E, ďakujem pekne, pán predsedajúce, ďakujem za slovo. Rád by som zdôraznil, že naše, naše štát pripisuje veľkú, veľký dôraz problémom, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť a na boj proti organizovanému zločinu. Práve tak, ako môj predrečník, mnohí aj v pléne uviedli, že bezpečnosť v Európe je jedným z najvýznamnejších prvkov eh, na to, aby sme zabezpečili bezpečnosť celého nášho kontinentu. Jeden z najväčších problémov eh, isté, že je otázka energie, otázka klimatických zmien, hospodárska kríza, eh, ďalej riadenie toku pristahovalcov, ale tiež spoločné postupy členských štátov, spoločné riešenie spoločných záujmov, ale tiež boj proti organizovanému zločinu. Všetky tieto problémy navzájom súvisia a predstavujú nové výzvy pre naše krajiny, a to aj v mojej krajine. Musíme sa sústraďovať tiež na boj proti zneužívaniu zbraní, aj boj proti obchodovaniu s ľuďmi, a tiež falšovaniu peňazí a korupciu. Musíme konať koordinovanie na to, aby sme skutočne spoločne mohli dosiahnuť zmeny v boji proti týmto zločinom a aby sme postavili pre spravodlivosť tých, ktorí sú páchateľmi. Je potrebné zabezpečiť spoluprácu polície a bezpečnostných zložiek, ale tiež vyšleniť spoločné finančné zdroje, pretože na to, aby sme bojovali proti týmto problémom, musíme zabezpečiť, aby sa nepresúvali e, jednotlivé druhy zločinov z krajiny do krajiny. Už e, existujú orgány aj na národnej úrovni, aj na európskej úrovni, ktoré sa zameriavajú na tieto boje a musíme posilniť právomoci, najmä pokiaľ ide o výmenu informácií. To je potrebné posilniť. E, je užitočné zriadiť akýsi centrálny orgán, ktorý sa bude sústraďovať na európskej úrovni na boj proti týmto problémom najmä pokiaľ ide o falšovanie dokumentov a výmenu informácií. Myslím si, že na tieto veci by sme sa mali sústreďovať a mali by byť kľúčové v diskusii na európskej úrovni. Isté, že Rumunsko má vynimočnú pozíciu, e, najmä v otázke boja proti organizovanému zločinu a preto musíme posilniť spoluprácu aj s našimi susednými krajinami, aj smerom na východ musíme im podať pomocnú ruku, musíme im poskytnúť aj finančnú pomoc, aby mohli vybudovať svoju spoločnosť na ceste eh, k do Európskej únie. Potrebujeme vďaka susedskej politike dosiahnuť lepšie výsledky tejto spolupráce a je potrebné podporovať naše východné krajiny, ktoré sú susednými krajinami, najmä Turecko. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, chcem ešte pripomenúť aj kolegom z Európskeho parlamentu, že takisto sa môžu prihlásiť a príjme, e, chcem tu e, privítať aj pána Laurinidisa, ktorý je podpredsedom Európskeho parlamentu a takisto chcem poďakovať ostatným kolegom za to, že vo všeobecnosti splnili ten limit 3 minúty na vystúpenie. Teraz pán Harrison z, z osnemovne Lordov a potom pani Zisi Radula z Grécka. Ďakujem. V roku 92 sme vytvorili spoločný trh, kde sme dali 4 slobody našim občanom v Európe, ale zabudli sme na e, zločincov, ktorí e, tiež tu v Európe existujú až teraz nejakým spôsobom dobiehame e, túto skutočnosť a snažíme sa aj ich primerane stíhať. Eh, chcem spomenúť v tejto súvislosti správu s nemovne lordov o Europole o tom, akým spôsobom sme mohli koordinovať prácu policajných eh, zborov v Európskej únii. A v tejto správe sme zistili, že zo strany členských štátov dochádza eh, k zlyhaniu, pokiaľ ide o schopnosť využiť Európsky informačný systém na zdieľanie údajov o podozrivých osobách v rámci celej EÚ. Zistili sme, že je nedostatočná dôvera medzi národnými policajnými zbormi a Európou Europolom, na druhej strane najmä pokiaľ ide o obavy súvisiace s dôvernosťou informácií a obávame sa takisto, že na úrovni Spojeného kráľovstva poprvé e, väčšina našich policajtov nevie e, hovoriť e, iným jazykom ako angličtinou, častokrát museli týmito pozrivými osobami z kontinentu hovoriť po anglicky a dúfať, že bude daná osoba schopná zareagovať, čo častokrát tak aj je. A E, potom je tu e, druhá otázka a to, a to e, síce, že Europol nie je vo všeobecnosti považovaný za dôležitú organizáciu. Potom je tu ďalšia otázka a to síce to, že aj správna rada Europolu by mala byť zreformovaná, mala by fungovať lepšie. A potom posledná vec, Europol a Eurojust, síce obidve sú v Hágu, a v skutočnosti nespolupracujú poriadne a máme pocit, že keby napríklad boli e, tieto dve organizácie v jednej budove, tak by efektívnejším spôsobom dokázali, dokázali e, bojovať proti zločincom. Ďakujem pekne, pán Harrison. Ja chcem takisto e, spomenúť, ako veľmi Európsky parlament si cení tieto aktivity zo strany snemovne lordov vrátanie vašich návštev tu a vrátanie vašich rozhovorov s našimi e, poslancami. Je to naozaj aktivita, ktorú si veľmi e, vážime. Teraz pani Zisi Radula z greckého parlamentu a potom pán Lindblad Koran. Ďakujem pekne. Je zjavné, že štokholmský program je výzvou, je istou pozvánkou v úvodzovkách E, pre nás, aby sme dosiahli rovnováhu medzi e, na jednej strane základnými právami, tak ako sú uvedené aj v charte základných práv, a na druhej strane medzi e, bezpečnosťou, ktorá je dôležitá. V oblasti slobody, spravodlivosti a vnútra vytvorenie takéto, takéto atmosféry bezpečnosti znamená, že treba bojovať proti všetkým takýmto aktivitám, najmä proti tým, ktoré sa týkajú e, tých hlavných vecí, e, na ktorých záleží našim občanom, napríklad e, život, majetok a tak ďalej. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme mali silný mechanizmus civilnej ochrany. Čo presne potrebujeme? Potrebujeme prístup, ktorý je konzistentný, ktorý je systematický a chcela by som sa osobne e, venovať otázke diagnózy a prevencie. A takisto aj e, potom boja proti takýmto prejavom, najmä pokiaľ ide o cezhraničné prípady alebo prípady, e, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu. Samozrejme, prevencia je veľmi dôležitá, treba, pozr, treba pamätať na to, akým spôsobom môžeme prechádzať takýmto formám trestných činov. Treba posilniť, treba e, chrániť e, jednotlivé e, politické rozhodnutia, ale takisto aj európske inštitúcie. Treba, aby jednotlivé európske inštitúcie dobre spolupracovali aj s medzinárodnými organizáciami a treba vylepšiť aj spoluprácu medzi policajnými a súdnymi organizáciami v rámci členských, v rámci členských štátov a v tejto spolupráci musia byť e, zaangažované aj Europol a, Europol a Eurojust. Treba čo najlepšie e, využiť e, mm, školiace projekty, ktoré policajné akadémie poskytujú. To priniesie lepšie výsledky. Európska únia už vytýčila hlavné prioritné oblasti, ktoré na ktoré by sme sa mali najviac sústrediť e, a ktoré sa týkajú najväčších, e, najznámejších, najvýznamnejších rizik. Ale máme konkrétne e, ciele, máme isté konkrétne lehoty a treba využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii v tejto oblasti Mier a spolupráca v tejto oblasti nám pomôže, ale takisto e, treba pracovať aj na našej e, politike rozvoja. Teraz e, ďalšia otázka terorizmu, cezhraničná kriminalita. Treba zdôrazniť, že toto je umožnené aj vďaka e, intenzívne, intenzívnejšej migrácii, ako sme už povedali. Potrebujeme lepšie mm, spravovanie, lepšie riadenie našich e, hraníc a potrebujeme aj spoločnú imigračnú azylovú politiku. Je dôležité, aby štokholmský program obsahoval, zahrňal aj e, využívanie nových technológií. Chcem tým povedať, že treba čo najlepšie využiť skúsenosti a nástroje, ktoré máme k dispozícii a samozrejme pamätať aj na Eh, ľudské práva a, eh, a ochranu súkromia. Pokiaľ ide o štruktúru eh, Frontexu, treba Frontex čo najlepšie využiť, čo najlepšie využiť jeho operatívne schopnosti. To by bolo len pozitívne. Takisto by sme boli za to, aby sme rozšírili právomoci regionálnych orgánov v stredozemnom regióne, v regióne Stredozemného mora. Chceli by sme, aby takýto e, orgán e, vznikol. Európsky e, občania musia mať prístup k spravodlivosti a preto potrebujú mať aj práva, ktoré, ktoré sú nevyhnuté na to, aby dôvera bola intenzívnejšia. Kvôli tomu musia mať občania pocit, že sú schopní mať prístup k prekladom a k, tlmočení, k tlmočeniu e, v trestnom konaní a takisto e, aj k nejakej právnej asistencii. E, v rámci týchto aktivít, v rámci takisto Solidarity môžeme dosiahnuť to, že pomôžeme našim európskym občanom a že jasne vysvetlíme, čo presne to je štokholmský program, teda základné práva, právny štát, všetky ďalšie princípy, o ktorých sme hovorili. to všetko sú dôležité veci a takto budú vnímať aj naši občania ako hlavné. E, princípy, o ktorých hovoríme. E, predsedajúci, e, ďakujem pekne, trochu ste hovorili dlhšie, ako bolo v zásade povolené, ale bolo to veľmi zaujímavé, takže som vás nezastavil. Teraz pán Lindner, a ešte chcem pripomenúť, aby všetci hovorili naozaj iba tie 3 minúty, potom pani Buldy Rosana. Takže pán, pardon, Lindblad, ktorý je z Rady Európy. Ďakujem pekne. Ja som bol predsed našej politického výboru na e, Rade Európy, takisto aj náhradníkom vo výbore pre migráciu. Poprvé máme tu nejaké pozmeňovacie návrhy od nás, e, ktoré dúfame, že sa na ne pozrú aj kolegovia z Európskeho parlamentu a že budúci týždeň, keď bude o tomto rozpráva, ich aj príjmu. Samozrejme, boj proti terorizmu je veľmi dôležitý, ale netreba zabúdať nikdy ani na ľudské práva. E, ja keďže zastupujem parlamentné zhromaždenie Rady Európy, je pre mňa veľmi dôležitá otázka práve e, právneho štátu, ľudských práv a tak ďalej. Čiže to môžem iba zúrazniť. A podobne ako pani Juncker, môžem e, povedať, že v súvislosti s otázkou imigrácie sa treba venovať nielen E, bežným regulárnym migrantom, ale aj tým e, ilegálnym alebo irregulárnym. Aj keď mne to slovko ilegálny sa vôbec nepáči, pretože vysiela veľmi nesprávny signál. Títo ľudia v skutočnosti nič e, zlého nespravili. Častokrát utekajú pre diktatúry nejakej alebo pred vojnou, alebo možno, že akurát ekonomická situácia je problematická v ich krajine ale títo ľudia nejdú niekam, oni odchádzajú z niekade a preto si zaslúžia eh, aspoň trochu ochrany. Je veľmi dôležité, aby sme ich chránili. Takisto je veľmi dôležité, aby títo ľudia dostali eh, možnosť aj mať prístup k zdravotnej starostlivosti a aj napríklad zubárskej starostlivosti. Eh, ja mm, mm, svojou profesiou som zubár a Môžem vám povedať, že ilegálni imigranti častokrát majú e, zuby e, ešte horšie ako, e, ve, ako väzni. Častokrát ja som v minulosti bol zubarom pre väzňov a môžem povedať, že tí mali ešte lepšie zuby ako títo ilegálni, tzv. ilegálni imigranti. Takže preto je dôležité, aby sme, ktorí našu pomoc najviac potrebujú. Ďakujem pekne. Ešte pani Boldy sa do talianského senátu a potom Grazie, presidente. Eh, io vorrei richiamare l'attenzione di... Ďakujem pekne. Chcela by som upozorniť túto pracovnú eh, skupinu, ktorá sa venuje ochrane občanov na agentúru Frontex. Myslím si, že ak chceme byť efektívni v našom globálnom, v našom globálnom prístupe, pokiaľ ide o migráciu, legálnu aj nelegálnu, ak chceme pomáhať aj tretím štátom, ak chceme lepšie e, riadiť migračné toky, ak chceme lepšie bojovať proti javom ako napríklad obchodovanie s ľuďmi, ak chceme e, byť solidárni voči e, tým štátom, ktorí práve, ktoré najviac týmto migračným tokom čelia. Ak to všetko chceme dosiahnuť, treba posilniť operatívnu spoluprácu medzi členskými štátmi, takisto posilniť aj Eh, právomoci agentúry Frontex, ktorá musí mať viacej zamestnancov, musí mať eh, vyššie eh, finančné prostriedky, dotácie potrebné na to, aby mohla svoje aktivity vykonávať. Dúfame a chceli by sme, aby sa mm, zriadili miesta špeciálnych pracovníkov, ktorí by boli schopní práve riadiť tieto migračné toky, najmä v oblasti Stredozemného mora. A práve preto je podľa mňa správne, a bolo by správne vytvorenie aj e, vytvorenie teda agentúry pre imigráciu, ktorá by predstavovala spoločné úsilie riešenia tohto problému, aby sa rozdelili náklady, rozdelila zodpovednosť v oblasti imigrácie. V súčasnej situácii všetky tieto náklady e, padajú na plecia tých štátov, ktoré sú na vonkajšej hranici EÚ. Tieto témy a všetko, čo sa stalo od oktobra 2008 až do dnešného dňa, takisto aj to, čo sa spomínalo na rade 29. a 30. 10. To všetko je veľmi dôležité pre ochranu hraníc Južnej Európy. Ak chceme eh, teda zapojiť eh, štáty na juhu Európy v oblasti Tredozemného mora, napríklad eh, krajiny ako Líbia, pani Bauner tu uviedla konkrétne témy, pre Líbiu pre financovanie satelitného systému, ktorý by e, monitoroval migračné toky pochádzajúce z juhu Líbie. Ale potom tento projekt e, vlastne nebol ďalej rozvinutý. Potom ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, e, rozvoj politiky proti e, zločinnosti v rámci EÚ prostredníctvom iniciatív, ktoré povedú k prijatiu rámcových rozhodnutí o majetkových opatreniach a ktoré takisto budú obsahovať aj najvyššie tresty. Ďakujem pekne. Podpredseda e, parlamentu pán Lambridis, ale ešte predtým pán Benisty, ktorého som už predtým vyvolal. Takže nech sa páči, až potom a pán predseda. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rád uviedol, že každý musí podporiť túto cezhraničnú výmenu informácií a členské štáty eh, musia automaticky vzájomne si vymieňať eh, informácie konkrétneho druhu. To sa týka eh, informácií DNA, to sa musí potom porovnávať s informáciami, ktoré sú v registroch. V roku 2005 bol zvolený rímsky rámec e, a ten sa venoval prenosu informácií, ktoré sú v medzinárodných policajných zložkách a poskytovanie tejto informácií súdnym orgánom, ale tento proces nebol završený a je príliš pomalý v súlade s rímskou zmluvou. Máme v platnosti e, systém, ktorý zabezpečuje anonimné vymienianie dát a iba ak dôjde k úspešnému nájdeniu osoby, iba vtedy sa môže zverejniť e, totožnosť danej osoby. To by bol príklad napríklad e, francúzského systému, v ktorom e, francúzskí partnery by mali prístup k dátam iba k časti informácií, ktoré sú sprístupnené na medzinárodnej úrovni. Ak ministerstvo spravodlivosti E, ktoré zasadlo v Dražďanoch e, začiatkom roka 2005 e, a rozhodlo o výmene informácií, ktoré vychádzajú z DNA. A z tejto schôdze vyplynulo, že táto práca bude obsahovať zhruba 4500 Pardon, rečník sa... Probuje zhruba 30 e, zložiek, ktoré sa sťahujú na vraždy a zabitia. Je dôležité bojovať proti organizovanému zločinu lepšie a to práve vďaka tomu, aby policajné zložky mali možnosť e, preverovať si informácie z európskych databáz. Je potrebné posilniť spoluprácu v tomto smere medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a ostatnými zložkami spoločnosti. Iba takto sa nám podarí bojovať proti zločinu a zároveň chrániť e, orgán, informácie o občanoch. Ďakujem. Teraz má slovo pán popredseda parlamentu, pán Labrinidis. Je členom skupiny e, socialistov demokratov a potom pán Jan Bauer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mm, kolegovia z národných parlamentov, e, rád by som povedal, že som veľmi rád, že ste tu medzi nami. A to nielen preto, že všetko to, o čom dnes hovoríme, e, bude spadať do postupu spolurozhodovania pre Európske parlament a zároveň sú to otázky, ktoré sa týkajú previerky národných parlamentov v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. Ja ako grécky poslanec mám možnosť rokovať aj s predsedom gréckého parlamentu, ktorý pôsobí aj vo výbore pre záračné otázky je potrebné, aby grécky parlament prispôsobil svoju činnosť tak, aby dokázal prijímať ten obrovský nával legislatívnej práce a vyporiadal sa s ňou čo najefektívnejšie musíte podporovať svoje parlamenty, musíte im pripomínať, že je potrebné reorganizovať ich činnosť, aby boli schopné prijímať tieto nové dokumenty. Máme tu obrovskú príležitosť, avšak ak nebudeme mať dostatok zamestnancov, kvalifikovaných zamestnancov, eh, bude to takmer zbytočné, pretože to bude iba obrovská byrokratická záťaž a nič viac. Ďalej, pokiaľ ide o ochranu dať na internete, zdá sa, zdá sa že toto je eh, nová bitka medzi základnými právami a bezpečnosťou, ktorej sa budeme venovať počas blížiacich sa rokov, pretože vlády, polícia, súkromné spoločnosti, eh, firmy, ale aj zločinci chcú mať čo najlepší prístup k dátam a ten aj majú, a to na internete. Otázka teraz znie, ako môžeme pristupovať k internetu ako nástroju, ktorý aj podporuje viac ako ktorýkoľvek iný nástroj, základné práva občanov, teda slobodu vystupovania slobody, angažovania sa v politických organizáciách, slobodu vyjadrovania sa a tak ďalej, ale zároveň je aj najpravdepodobnejším nástrojom na to, aby bol kontrolovaný na zabraňovanie trestnej činnosti. Tento parlament e, pred dvoma týždňami s radou sa dohodli na kompromise. Zdá sa, že mnohí už poznáte tento výsledok. Je to balíček e, telekomunikácií. Tento balíček znamená, e, že niektorí užívateľia budú odpojení do internetu v záujme ochrany informácií Avšak my tvrdíme, že prístup k internetu musí byť považovaný za základné právo, rovnako ako ktorékoľvek základné práva. Teda nie je možné zaviesť takýto zákaz eh, bez eh, riadneho právneho procesu a súdneho rozhodnutia. Toto sú dôležité otázky a budete sa imenovať aj na národnej úrovni, v národných parlamentoch. Ešte som to chcel však v tejto chvíli pripomenúť. Ak dovolíte, pán predseda, ešte krátka vsúka. Predstavte si to takto. V žiadnej krajine nemá policia právo otvárať akýkoľvek list, ktorý zasielame nekomu inému na to, aby mohli prečítať tento list a určiť, či to, čo som napríklad napísal Karlovi Koelovi, obsahuje nejaké slova, ktoré by mohli naznačiť, že som terorista je to trochu komplikované otvárať každý jeden list. Je o mnoho jednoduchšie pozrieť sa na obsah e-mailov. Ak nepovolíme polície alebo súkromnej firme, aby otvárali naše súkromné listy, rovnako by sme mali byť veľmi opatrní v otázkach povolenia prístupu polície alebo súkromných firiem na to, aby preverovali obsah e-mailov. Ľudia to celkom dobre nechápu, preto som to takto zjednodušil. Ešte dve veci by som rád povedal k otázkam pristahovalectva. Mnohí z nás v Európskom parlamente sa domnievajú, že minimálne v troch oblastiach e, je možné posilniť spoluprácu medzi národnými parlamentmi a vládami, vládami a Európskym parlamentom v otázkach legislatívy. Poprvé je to integrácia pristahovalcov. Toto sa považuje za miestnú otázku, tak povediať, vo väčšine prípadov, e, iba ak e, takáto integrácia zlyhá potom sa tento problém začína intenzívne riešiť. Najlepším príkladom, aby som dokázala, ako je to prepojené, je diskusia o Lisabonskej zmluve, ako napríklad v Holandsku alebo vo Francúzsku sa sústredovala predovšetkým nie na obsah Lisabonskej zmluvy, ale na čo? Na to, či Turecko by sa malo alebo nemalo stať členom EÚ. A tejto otázke sa nevenovalo v súvislosti s Lisabonskou zmluvou, ale skôr s tým, že naše spoločnosti boli zavalené muslimami, ktorí sú veľmi, veľmi ťažko integrovateľní. Takéto diskusie prebiehali. Integrácia je veľmi dôležitá v Európe, je potrebné podporovať integráciu a financovať ju spolupráci s národnými parlamentmi. Nemôžeme sa len uspokojiť s tým, že máme dobré postupy alebo nesprávne postupy, musíme diskutovať. Ďalej, pokiaľ ide o povinnej solidarite voči krajinám, ktoré čelia najväčším prítokom pristahovalcov. Niektoré krajiny v dôsledku svojej geografickej polohy prijímajú najväčšie počty pristahovalcov, buď legálnych alebo nelegálnych žiadateľov o azyl a niekedy, a Malta je najlepším príkladom, je to veľmi malá krajina, alebo napríklad Cyprus, Grécko, Taliansko, Španielsko v niektorých prípadoch. Tieto krajiny čelia najväčším prívalom pristahovalcov, ale často ich Európa vníma, ako keby sa je to netýkalo. Je to problém nás všetkých, nielen aby sme chránili svoje hranice, teda nielen v solidarite v zmysle oblasti policie, ale aj v ostatných oblastiach je potrebné dať týmto ľuďom možnosť, aby vstúpili do našej spoločnosti, ak môžu, alebo aby sme ich vrátili do svojej krajiny, ak je to možné. Ďalej boj proti terorizmu. E, v tomto uznesení zatiaľ som ešte nevidel pozmeňovacie návrhy, ktoré ste predložili e, za Rady Európy, ale celkom rád sa na nich pozriem. Predtým však, ako zavedieme akékoľvek opatrenie proti terorizmu, musíme sa snažiť zamyslieť, či opatrenia, ktoré už máme zavedené, sú implementované a či sú efektívne. A tiež musíme preveriť e, nie len účinnosť nového opatrenia, vzhľadom na to, či dokáže chytiť e, páchateľa alebo nie. Ale aj ostatné aspekty takéhoto opatrenia je teda potrebné dosiahnuť rovnováhu výhod a nevýhod takéhoto opatrenia. Máme v platnosti šengenský systém e, príjmu E, všetky ostatné systémy, ktoré sa zaoberajú výmenou informácií, SWIFT, e, ktoré sa týka výmeny bankových e, dát. Toto je iba niekoľko opatrení, ktoré buď platia alebo neplatia, pretože niektoré krajiny ešte neimplementovali a predtým, ako dokážeme vyhodnotiť, ako sú účinné, hovoríme už o nových opatreniach. Myslím si, že to je veľmi dôležité, drahé priatelia aby sme mohli plánovať politiku proti terorizmu a proti zločinu rozumne. Nemôžeme povoliť eh, zločincom, aby prekračovali hranice bez kontroly. Musíme však zabezpečiť, aby sme mali čo najúčinnejšie nástroje k dispozícii na ich kontrolu, pretože pod hrozbou eh, zločinu nám hrozí, že budeme zavádzať eh, mnoho nových opatrení bez toho, aby boli skutočne účinné v chytaní zločincov. Prepašte, že som prekročil rečnícky čas. Boli ste eh, veľmi úctiví a ani ste nezapli časovač. Áno, hovorí predsedajúci, vidím, že ste využili všetok rečnícky čas veľmi efektívne. Ďalším rečníkom je Jan Bauer z Českej republiky a potom pán eh, Tulita Pani z Fínska. Vážený pane predsedo, velice rád využívam vaší výzvy. Upří... Pán predseda, rád by som využil vašu výzvu priamej výmery názorov. Mám iba niekoľko priamých poznámok. Poprvé, veľmi pozorne eh, počúvam túto diskusiu a tiež som eh, bol veľmi pozorný v pléne. Musím sa priznať, že najčastejšie opakované slovo v týchto diskusiách eh, je slovo právo. Právo na ľudské práva, práva detí, práva vysťahovalcov, práva utečencov, žiaľ veľmi málo alebo vôbec sa nespomína slovo povinnosti alebo zodpovednosti. Moja ďalšia poznámka sa týka toho, že žiadna spoločnosť nemôže byť úspešná bez toho, aby sa dodržiavali základné práva na jednej strane a na druhej strane nemôže byť úspešná bez dodržiavania všetkých povinností a zodpovedností na druhej strane. Mm, tá druhá poznámka vychádza z mojej súkromnej skúsenosti. Ja som polovicu svojho života prežil v totalite a veľmi dobre si uvedomujem, na základe akých konkrétnych kritérií a za akých okolností boli ochotné vtedajšie vyspelé demokratické štáty prijímať mnohých imigrantov alebo pristahovalcov takmer z celého sveta aj z krajín vtedajšej strednej Európy. Na druhej strane teraz mám možnosť podielať sa na vytváraní celku ako Európska únia, na vytváranie nových podmienok pre všetkých tých, ktorí majú záujem vytvárať naše spoločné hodnoty. Preto by som chcel upozorniť e, alebo varovať pred takýmto naivným vybudovaním vysnenej spoločnosti. Myslím si, že nie je dobré, aby sme sa však taktiež uzatvárali sami do seba. Moja ďalšia poznámka sa týka reálnosti, respektíve nereálnosti niektorých ambícií. Veľmi dobre si spomíname na diskusiu o Lisabonskej stratégii. Priznajme si, že ambície niektorých politikov boli tak eh, vysoké, že na to by nám nestačili ani dva európske rozpočty. Ja si myslím, že nereálne ambície mm, je pre našich eh, občanov, sú pre našich občanov mnoho frustrujúce ako vôbec žiadne ambície. A ešte posledná poznámka eh, ktorá sa týka budovania informačných systémov a previazanosti týchto systémov. Tie zložky, ktoré sa venujú trestnej činnosti, e, priznajme si, to sú často o krok vpred. Musíme teda podporovať tieto systémy, ale musíme mať neustále na pamäti, že aj tieto systémy sa dajú zneužiť a preto musíme klásť veľký, veľký dôraz na ochranu týchto dát. Ďakujem. Thank you. The floor now goes to Mr. Tulli Tapan. Ďakujem teraz eh, pán Tulli Tapany z Fínska. A po ňom vystúpi pani Galang z Belgicka. <coughs> Kiitos, Ďakujem, pán predsedajúci. V pléne som vo svojom vystúpení zdôraznil podporu, eh, legislatívnu podporu politiky pristahovalectva a jej význam k tejto problematike tiež patrí aj dôsledná kontrola hraníc, e, ktorá je zodpovednosťou všetkých členských štátov. Frontex má úlohu podporovať členské štáty v obrane hraníc a, a jej, jeho úloha je, je, je potrebné ju posilniť. E, ale nemôžeme prenašať zodpovednosť iba na Frontex Ochrana hraníc neznamená, že by sme nemali dodržiavať opatrenia na ochranu našich bezpečnostných systémov. Ľudia, ktorí sú v ohrozenej situácii, sú zneužívaní, musia platiť obrovské sumy a napokon sa dostávajú nebezpečnými dopravnými prostriedkami na úplne iné miesta, ako im bolo slúbené. Frontex eh, už zachránil mnoho ľudí. Ehm, žiadosti o azyl a ich riadne vyriešenie je dôležité z hľadiska ochrany ľudských práv. Nesmieme pripustiť, aby eh, sa títo ľudia stali šedou pracovnou silou eh, v európskych krajinách. Preto je dôležité, aby sme dodržiavali našu spoločnú azylovú politiku v Európe. K tomu patrí aj azylový postup, ktorý bude koordinovaný, ďalej um, účinné navracanie ľudí, ktorí nemajú dôvod ostávať v Európe. Mažný pán predseda, z pohľadu polície, policie môžem zdôrazniť, že štokholmský program má uspokojiť hľadiska svojho obsahu, pretože pokiaľ ide o vnútornú bezpečnostnú stratégiu, tá súvisí aj s stratégiou riadenia informácií a na posilnenie spolupráce a výmenu technologických postupov. V tomto smere môžem eh, povedať, že to všetko posilňuje bezpečnosť našich občanov. Na to, aby sme mohli posilniť eh, policiu a spoluprácu na policajnej úrovni, v tomto smere sa Fínsko snaží a je vzorom. Mohli by sme to poňať aj širšie ako to, čo navrhuje terajšia predsednická krajina, iba rôzne projekty e, zamerané na spoluprácu. Mm, myslím si, že boj proti organizovanému zločinu na európskej úrovni by bolo potrebné rozšíriť aj na boj proti rôznym regionálnym hrozbám, napríklad e, v súvislosti s hrozbami stresnej činnosti, ktoré vyplývajú zo susedstva Ruska. Ďakujeme ďalšou rečníkovej pani Jacqueline Galan, za snemových zástupcov v Belgicku a potom pán Kristof Hagen. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rada v krátkosti hovorila o troch hlavných veciach, eh, ktoré sa týkajú policajnej spolupráce na európskej úrovni. Hovoríme mnoho o policajnej spolupráci s všetkými krajinami, ale myslím si, že mali by sme na úvod podporiť spoluprácu policie v rámci EÚ. Ja som belgickou poslankyňou a žijem blízko hraníc s Francúzskom a myslím si, že je potrebné e, podporiť spoluprácu policie v EÚ na to, aby sme bojovali proti pašovaniu drog, organizovaným e, zločinským gangom a myslím si, že niekedy nemáme k dispozícii dostatok zdrojov na to, aby sme uskutočňovali takúto spoluprácu na európskej úrovni. Pokiaľ ide o azylovú politiku, k tomu by som rada uviedla dve veci. jednu vec nedokážem celkom dobre pochopiť. Máme politických utečencov z európskych krajín, v niektorých belgických mestách e, máme takýchto utečencov, napríklad z Bulharska, z Rumunska. Sú to ľudia, ktorí sa uchádzajú o azyl. A to je veľmi zvláštne, pretože sú občanmi krajín, ktorí sú členmi Európskej únie. Keď hovoríme o azylovej politike, musíme sa pozrieť na hospodárske pristahovalectvo, najmä pokiaľ ide o európske krajiny, Belgicko, respektíve moja politická strana, liberáli, mm, sa domnievame, že je potrebné vnímať eh, toto hospodárske pristahovalectvo najmä v povolaniach, eh, ktoré nie sú dostatočne zastúpené. Chceme pracovať eh, na tom, aby tieto povolania boli dostatočne zastúpené. Teda chceme, aby ľudia z východnej Európy prišli, pracovali v týchto oblastiach. Mm, v tomto smere som sa zúčastnila aj konferencie počas francúzského predsedníctva a na tomto pracuje aj Francúzsko. Snažia sa podporovať hospodárske pristahovalectvo um, a my by sme mali snažiť v tomto smere rovnako. Ďakujem. A ďalším rečníkom je pán Kristof Hagun e, z Rakúskeho parlamentu a potom e, pán Šus e, z Belgicka, ktorý je posledným rečníkom na mojom zozname. Iba ak by sa ešte niekto ďalší chcel prihlásiť, ak sa už nikto neprihlási, uzavriem zoznam rečníkov. Teda ak ešte chce niekto vystúpiť, prosím, prihláste sa teraz. Teraz mám však slovo pán Hagen. Dámy a páni, pán predsedajúci, policajná koordinácia alebo spolupráca v Európe e, je podľa mňa veľmi dôležitá, najmä cezhraničná spolupráca policie. Rakúsko sa uberá inou cestou. My v našich susedských krajinách už uskutočňujeme takúto spoluprácu policie a je pri príležitosti majstrovstie sveta vo futbale v roku 2008 e, sme zasahovali a museli sme sa vysporiadať s problémami, ktoré súviseli s tým, že naše zložky nemali možnosť zasiahnuť v prípade potreby. E, vo štvrtok v Národnom parlamente sa budeme zaoberať e, zákonom, ktorý posilňuje práva policajtov v národných štátoch, aby mohli zasiahnuť. Je to prvý krok e, na ceste k posilneniu spolupráce. Myslím si, že je dôležité, aby aj Európsky parlament sa snažil o to, aby ostatné členské štáty EÚ Mm, taktiež eh, všetky policajné zložky v Európe mali možnosť neobmedzenie zasahovať v prípade potreby a aby mali posilnené práva vo všetkých susedných eh, krajinách eh, ako zahraničné policajné zložky. Mm, ďalej, pokiaľ ide o situáciu šengenského informačného systému SIS-2, tento ešte nebol spustený. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme urýchlili tento proces, pretože výmena informácií na európskej úrovni je kľúčová. Ešte by som chcel povedať, že sa snažím byť stručný, pretože už je pokročilý čas e, ďalej. Téma azylovej politiky je tiež veľmi dôležitá. Um, južné štáty, Taliansko, Grécko a ostatné sú veľmi zaťažené, ale keď sa pozriete, Rakúsko leží priamo v strede Európy a Eh, už tento rok sme zaznamenali 18 tisíc nových žiadostí o azyl. Eh, myslím si, že jednotné azylové právo v Európe by bolo dôležitým krokom eh, na ceste k odľahčeniu jednotlivých národných štátov. Mm, ďalej, boj proti organizovanému zločinu si vyžaduje, aby azylová, azylová legislatíva bola posilnená. A po tretie, ešte by som rád predniesol požiadavku, ktorá už tu bola spomenutá, a síce podpora krajín, ktoré majú na svojom území vonkajšiu hranicu Schengenu. Je potrebné vyčleniť dostatok finančných prostriedkov a je potrebné umožniť, aby tieto štáty, ktoré čiastočne um, sú aj novými členmi EÚ, aby hospodársky mm, nemuseli nejako trpieť eh, v dôsledku eh, svojej hranice. Je potrebné podporovať ich aj finančne a ich inými spôsobmi, tak aby mali k dispozícii všetky finančné a iné prostriedky, ktoré potrebujú na to, aby dokázali zasiahnuť e, voči akýkoľvek e, nežadným vstupom na územie EÚ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Posledným rečníkom na mojom zozname je pán Bečups, e, ktorý je zástupcom Dolnej komory parlamentu v Belgicku a týmto mu dávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Kolegovia, nemali by sme zabúdať, že problém nelegálnej imigrácie sa týka toho, že v, vo firmách pardon, v štátoch, z ktorých utekajú títo ľudia, sú to zväčša tí, ktorí majú najrýchlejšie nohy, najväčšie svaly a najväčší mozog. No a my e, v podstate e, akceptovaním týchto imigrantov e, zhoršujeme situáciu v krajinách, odkiaľ odchádzajú, pretože sa tam zhoršuje v podstate potenciál, ľudský, ľudský potenciál. Takže Európa by mala v prvom rade uvažovať nad možnosťou rýchleho vrátenia týchto nelegálnych imigrantov, prípade, prípadne zrušenia tzv. bezpečných prístavov Ehm, v prípade samozrejme konfliktných zón a krajín, eh, ktoré sa zmietajú v konflikte, by to neplatilo, na to treba vytvoriť eh, iný systém. Isté, do Európy prichádzajú aj ľudia s dobrými úmyslami, ale uvažujeme eh, o tom tak, že historická Európa nikdy nebola imigračným kontinentom, teda ľudia sem neimigrovali masálne. No a veľmi často takíto ľudia sú ľahkým cieľom teroristov a ak sa dostanú do jadra spoločnosti, teroristi môžu využiť napríklad na to, aby prenesli bombu do jadrovej elektrárne. Takže isté dobré úmysly môžeme mať, ale musíme si dávať pozor. No a tie dobré úmysly by sa mali prejaviť tým, že v Európe vytvoríme solidnú štruktúru a znamená to teda nielen Európu na Európskej únie, ale aj členské štáty na báze jednoducho jasného dodržiavania zákona, pretože Ehm, nemali by sme pripúšťať, aby sa obchádzal zákon, no a um, treba uh, dôverovať v humánu, ale veľmi rozhodnú Európsku úniu, ktorá bude uh, rešpektovať práva, ale zároveň si bude chcieť vybudovať bezpečnú vonkajšiu hranicu. No a tu musí zohrávať centrálnu úlohu Europol a Eurojust v spolupráci s členskými státmi. štátmi. No a viem, že je to delikátne, ale e, bolo by treba vybudovať špecifický európsky bezpečnostný systém, ktorý bude fungovať dlhodobejšie. Ja e, chápem, že členské štáty si chcú zachovať suverénnosť, ale bude treba nájsť nejaké riešenie, napríklad vytvorenie nejakého Európskeho bezpečnostného centra, ktoré sa možno e, nemusí zaoberať len kontrolou jednotlivcov v členských štátoch. Toto by bolo dobré nechať e, členským štátom. Každopádne by sme my ako poslanci mali kontrolovať činnosť takéhoto prípadného budúceho orgánu a takisto by sme mali e, vyčleniť tomuto orgánu kontrolu zákonov, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sa dostávame na záver nášho zoznamu rečníkov. A ja by som vám týmto chcel poďakovať všetkým za účasť na tejto diskusii, e, z ktorej si myslím je veľmi jasné, že e, téma európskej bezpečnosti a európskej bezpečnostnej stratégie je veľmi komplikovaná a zároveň panuje niekoľko rôznych politických názorov na túto problematiku. No a tým sa veľmi pekne dostávam k e, tomu, že teraz e, odovzdám slovo našej spravodajkyni, pani Herman Carles Bono, e, a poprosil by som ju, aby v prvom rade vyvodila určité závery a potom, aby um, moja kolegyňa, spolupredsednička pani Inga Davidson uzavrela celé toto naše dnešné stretnutie. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Nie je to veľmi jednoduchá úloha, pretože e, odznelo takmer 20 e, príspevkov a mne pripadali veľmi konštruktívne a zaujímavé a e, prinášajú nové myšlienky, nové navrhované metódy. Hm, každopádne, ak by som mohla zhodnotiť veľmi stručne a rýchlo, o čom sme hovorili, tak by som povedala, že e, my momentálne na tomto zasadnutí hovoríme o štokholmskom programe. Mne sa zdá, že e, o ňom hovoríme celk- v celkom pozitívnom svetle, teda aspoň takto som pochopila väčšinu príspevkov. E, hovorí sa o možnostiach, o očakávaniach aj na základe Lisabonskej zmluvy. A mám pocit, že my máme dôveru v to, že nám štokholmský program prinesie lepšiu situáciu. Ehm, nebolo by zlé, aby sme zároveň hodnotili existujúcu politiku bezpečnosti, e, slobody a spravodlivosti, ktorá, e, ktorá sa momentálne presadzuje. A nebolo by zlé, keby sme sa pokúsili, e, povedzme, sa snažiť o to, aby zmluvy, na ktorých pracujeme, skutočne malý význam v praxi, pretože pokiaľ nebudeme ambiciozni, pokiaľ nebudeme mať skutočne vysoké očakávania od tohto nového programu, tak myslím, dosiahneme menej. A, takže e, treba ísť podľa mňa tou cestou väčších, väčších očakávaní. No a je tu jedna vec, ktorá bola e, zdôrazňovaná niekoľkokrát, e, a to spolupráca medzi členskými štátmi a, med, a Európskym parlamentom, medzi národnými parlamentmi um, a e, tiež uplatňovanie nových nástrojov, e, ktoré bude možné zaviesť do praxe po e, vytvorení štokholmského programu a schválení konečnom vstupe e, Lisabonskej zmluvy do platnosti. No a toto všetko by sa malo týkať pristahovalectva, či už pristahovalcov legálnych alebo nelegálnych a tiež práva na azyl. A pred niekoľkými dňami e, bol prijatý nový zákon o azyle e, v Španielsku, ktorým transponujeme príslušnú smernicu. A mňa to pripomína túto situáciu, e, keď hovoríme o jednotlivých štátoch Európskej únie, tak iste sú rôzne názory na to, či zaviesť jednotný azylový systém, alebo by každá krajina mohla mať svoj. A táto téma rezonovala aj v týchto našich rokovaniach. Ďalej e, bol, bol spomenutý boj e, proti tým najväčším e, zločinom, ktoré súvisia s touto problematikou, napríklad s obchodovaním s ľuďmi a prevádzactvom. No a myslím, že je tu ešte téma, ktorá v podstate je východiskom pre všetky, všetky diskusie o bezpečnosti a to e, otázka rovnováhy medzi bezpečnosťou a osobnými slobodami. Teda bezpečnosťou pre občanov a Eh, dodržiavaním základných práv a slobod. Eh, nehovorím, že um, sú to veci eh, rovnako hodnotné, alebo teda, že sú na rovnakej úrovni, ale ako hovoril pán Coelho, nemôže byť bezpečnosti bez slobody a takisto slobody bez bezpečnosti. Jednoducho bolo by kontraproduktívne, keby sme jednu či druhú oblasť prílišne zdôrazňovali. To sa týka samozrejme aj e, zmien, ktoré zavádzame do trestných systémov, do, e, do súdnych konaní. Jednoducho vždy treba garantovať e, základné slobody osôb a to na základe charty základných práv a slobod Európskej únie, ktorá tiež vstúpi do platnosti budúci rok. Takže to je všetko, čo som chcela povedať. <laughs> Pokúsil som sa to zhrnúť troška pomalšie než predtým. A teraz pani spolupredsednička. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa domnievam, že toto zhrnutie bolo veľmi zaujímavé, vzhľadom k tomu, že naša pani spravodajkňa mala skutočne málo času, aby si to všetko premyslela. Môj názor je veľmi podobný. Štokholmský program podľa mňa eh, bol prijatý aspoň v tejto diskusii celkom pozitívne, aj keď e, by účastníci prijali, keby e, bol dopracovaný, keby bolo jasnejšie, ako sa bude realizo- realizovať v praxi. Čiže my budeme musieť hodnotiť e, a analyzovať viac než počas hákského programu. Teda počas hákského programu sme sa síce dohodli na mnohých veciach, ale nie všetky sa dostali aj do praxe. No a tiež som si všimla jednu vec a to, že je policajná spolupráca vnímaná pozitívne a to nie len z hľadiska spoločného vyšetrovania, ale aj výmeny informácií. Teda my e, sme sa v podstate zhodli na tom, že treba e, urobiť e, krok ďalej v boji proti kriminalite. No a mm, pokiaľ ide o azylovú politiku, tak tam boli spomenuté oba názory, teda solidarita s krajinami, odkiaľ migranti prichádzajú ako aj solidarita v rámci Európskej únie, teda zdieľanie, zdieľanie toho bremena prichádzajúcich ľudí. No a bolo spomenuté aj to, že treba zohľadňovať, že tí ľudia, ktorí utekajú z e, krajín pôvodu, na to určite majú nejaký dôvod a tu treba tiež prejaviť istú solidaritu. No a e, prevládajúci názor sa zdá byť ten, že je potrebné vypracovať spoločnú politiku azylu sme hrdí na to, že um, Európska únia je takým magnetom pre pristahovalcov. No a pokiaľ ide o nové technológie, uh, tak uh, tieto nám napríklad spôsobujú uh, problémy z hľadiska nových typov kriminality. Čiže toto je ďalšia oblasť, na ktorú by sme sa mohli zamerať. No a toto boli veci, ktoré podľa mňa e, boli v diskusii spomenuté ako veľmi zaujímavé e, body na zamyslenie. A keď budeme zajtra sumarizovať, tak e, spravodajci, spravodajcovia budú môcť ešte lepšie než doteraz tieto veci zhrnúť. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne.